Je tu miera úpravy priamých platieb, pokiaľ ide o rok 2015 a dostane slovo pán spravodajca. Nech sa páči. Pani przewodniczący. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážené dámy, vážení páni. Dnes hovoríme o prijatí uznesenia, ktoré sa týka návrhu nariadenia, ktorým sa určujú úpravy priamy platí ustanovené nariadenie, pokiaľ ide o karantány rok 2015. Týka sa e, to mechanizmu finančnej disciplíny, ktorý sa rieši v horizontálnom ustanovení z v rámci poslednej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Hlavným cieľom je nastavenie krízovej rezervy na podporenie e, sektora poľnohospodárstva v prípade závažnej krízy, ktorá by mala dopad na polnohospodárskú výrobu či na distribúciu polnohospodárských výrobkov. Pokiaľ ide o finančnú disciplínu, tá bola nastavená na 2,8 miliardy eur, čo predstavuje 400 miliard eur ročne v cenách z roku 2011. Pokiaľ by sme zavedli finančnú disciplínu eh, na rok 2015, sa týka prípravy rozpočtu únie na rok 2016. V jeho návrhu komisia vyhradila 441, okolo 441 milióna eur v aktuálnych bežných cenách. Po hodnotení priamých pládieb a výdatkov týkajúcich sa polnohospodárstva Európska komisia e, uviedla, že bude stačiť korekcia priamých platieb o e, sumu okolo 1,4 Treba povedať, že toto sa týka iba e, poľnohospodárov, ktorí budú príjmať e, sumu priamých platieb vyše 2000 eur ročne. Nádovšetko, pokiaľ ide o Bulharsko, Chorvátsko a Rumunsko, tak sa finančná disciplína nebude týchto krajín týkať v súčinnosti s nariadením je potrebné e, v prostredníctvom rozhodovacieho procesu toto prijať do 30. júna. Čiže ako náhle sme dostali e, stanovisko zo strany e, Európskej komisii, tak v náš výbor pre pohľadnosť v parlamente prijal rozhodnutie prijatia zrychleného postupu, čo nám umožňuje článok 40 v súčinnosti s týmto postupom som ako vedúci výboru vypracoval stanovisko bez pozmeňovacích návrhov. Tento bol schválený na výbore pre polnohospodárstvo. a do dnešného dňa neboli vypracované žiadne ďalšie pozmeňovacie návrhy a preto dúfam, že keď budeme hlasovať, budeme schopní prijať návrh Európskej komisie bez zmien. Rada taktiež písomne potvrdila vôľu prijať návrh komisie bez e, pozmeňovacích návrhov, čo bude znamenať, že sa nám podarí dospieť e, k zhode v prvom čítaní v prvom termíne. Pokiaľ ide o ruské embargo, či e, ukončením mliečných kvót e, e dokazujú, aká dôležitá je táto krízová rezerva. Dôležité, aby sme brali do úvahy obmedzenia e, mechanizmov, ktoré vyvstali v rámci poslednej e, reformy plnohospodárskej politiky. Treba tiež brať do úvahy vonkajšie vplyvy, napríklad postupujúca liberalizácia svetového trhu a dopad na plnohospodárstvo EÚ. Myslím si, že nikoho v miestnosti netreba presviečať, že polnospodárstvo je veľmi citlivý sektor, ktorý závisí od počasia, situácií na svetových trhoch či špekuláciách. Preto treba brať do úvahy v prípade prípravy e, rozpočtu to, že naozaj tieto krízy treba brať do úvahy a treba ich zohľadňovať pri príprave rozpočtu. Chcel by som povedať, že táto rezerva je z prostriedkov, ktoré už sú v spoločnej polnospodárskej politike. Pokiaľ táto rezerva nebude využitá, prostriedky sa vrátia ospäť polnospodárom. Čiže dá sa povedať, že vlastne polnospodári sami si pre seba túto rezervu vytvárajú. Ďakujem. Mulțumim raportorului și îl eh, rog pe domnul comisar Hogan să ia cuvântul. Ďakujem. Teraz pán komisár Hogan. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V stručnosti sa vyjadri, nebude to dlho trvať, ako viete, a vlastne sme sa aj dohodli v rámci reformy spoločnej poľnospodárskej politiky. Komisia každý rok musí navrhnúť na rade ktorá vlastne ustanoví túto finančnú disciplínu ohľadne priamých platieb. Súčasný návrh a redukciu 1,3%, tak to má financovať rezervu v roku 2016 na úrovni viac ako 400 miliónov. Takže ja sa teším, že Rada a parlament podporili tento návrh a na tomto základe môžeme včasne ešte do konca júna to podporiť, čo bolo veľmi dobre pripravené a sa na to poukázal. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste hovorili naozaj veľmi stručne. A teraz dám slovo kolegom, ktorí požiadali ročnícky čas. A ako prvý bude mať slovo pán Michel Danta na dve minúty. Takže nie, pani Dančula, minúta 30. Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím si, že všetci pohľadpári EÚ musia byť chránení v prípade zásadnej krízy, ktorá môže byť spustená e, na základe rôznych faktorov či situácia, ktorá by mohla ovplyvniť produkciu či distribúciu plnohospodárských výrobkov na európskej úrovni. Európska komisia tento rok vypracovala návrh na um, ich pladieb. V tejto chvíli hovoríme o 1,39 a táto úprava sa týka priamých platieb, ktoré presahujú 2000 eur. Táto úprava by mala prispieť k vypracovaniu finančnej rezervy 441 miliónov eur. Pokiaľ toto číslo porovnáme s 300 miliónmi eur, ktoré sme mali k dispozícii minulý rok, ide o financie, ktoré je možné využiť v prípade krízy polnohospodárskeho sektora. Európska komisia bude môcť vypracovať nový návrh e, uspôsobenia e, tohto percenta 1. E, decembra 2015 po prvom hodnotení, ktoré prebehne v novembri. Európsky parlament musí návrh prijať do konca júna. Ak nie, tak Európska komisia rozhodne o tom percente. Zastupujeme tu európskych občanov a preto si myslím, že musíme naplňať e, časové lehoty, ktoré, e, musím, ktoré sú potre- nám pridelené. Teraz, pán Kuzňuk, ja beriem si slovo za EKR. Hovoríme o priamých platbách týkajúcich sa kalendárneho roku 2015, ktoré budú vyplacené v rozpočtovom roku 2016. Chcem povedať, že naša politická skupina schváluje návrh. Budeme hlasovať za Myslíme si, že ustanovenie krízovej rezervy v rozpočtovom roku 2016 e, na úrovni 441,6 milión eur v aktuálnych cenách predstavuje znamená teda to, že rezervu možno využívať v prípade krízy v oblasti plnohospodárstva, avšak dôležité je povedať, že sa bude týkať len priamých platieb, e, ktoré budú presahovať 2000 eur a nebude sa týkať všetkých krajín, e, čiže nebude sa týkať Bulharska, Rumunska ani Chorvátska. Pokiaľ máme takúto krizovú rezervu, a toto z, bude predstavovať zníženie obálok pre tie, ktoré štáty EÚ, avšak myslím si, že vytvorenie takéto rezervy v takej neistej situácii v oblasti pomohospodárstva je pre zásadné. Ruské embargo naozaj zhoršuje situáciu na mnohých e, polnohospodárských trhoch a taktiež aj v oblasti mliekarenstva padajú, klesajú ceny, otvára sa trh, e, na import do EÚ, čo všetko zvyšuje riziko a neistotu plnotárskej e, politiky a ja verím, že rezerva sa v roku 2016 využije na podporu tých polnospodárov a tých polnospodárských trhov, kde bude najkomplikovanejšia situácia. Ďakujem. A teraz pani Ulrika Miller, 2 minúty 30. Prezident, komisár, Pán predseda, pán komisár, spoločná poľnohospodárska politika v posledných rokoch eh, sa presmerovala eh, smerom k slobodným voľným otvoreným trhom spolu s eh, odklonením sa od priamých platieb a bližšie k podnikateľskému duchu. To postavilo mnohé podniky pred veľké výzvy Takéto smerovanie je spojené aj s vyššími rizikami pre rodiny našich poľnohospodárov, obzvlášť pre naše eh, rodinné eh, poľnohospodárske podniky sektor, a, ktoré poskytujú naozaj milióny e, pracovných e, miest na vidieku a kultivujú vzhľad našej krajiny. Je to spojené aj so e, sociálnou zložkou života na vidieku a Myslím teraz napríklad na napríklad dobrovoľných hasičov a mnoho iných dobrovoľných aktivít spolu s podhospodármi členské štáty eh, chcú zachovať takéto štruktúry a chcú aj poľnohospodárske produkty vychádzajúce eh, z rodinných eh, poľnohospodárských podnikov. A toto sú niektoré z dôvodov, prečo čisté čisté trhové hospodárstvo bez nejakých pomocných mechanizmov nie je možné v tejto oblasti. Myslíme si, že je e, nutné vytvoriť naozaj tú rezervu, e, ktorú navrhujeme. Doteraz už e, tiež existovala, avšak až od výšky 5000 eur platieb. Táto marža sa má teraz znížiť pre rodiny polnospodárov musí byť jasné, na čo sa e, tieto prostriedky e, použijú. Aktuálna situácia e, v dôsledku ruského embarga ukazuje ale aj, že v dôsledku politických rozhodnutí tu môže vzniknúť obrovský trhový tlak a môže dôjsť k zmenám na trhu. A takomto prípade e, by sa to nemalo financovať iba z takéhoto fondu, ale aj zo všeobecného rozpočtu EÚ. Ďakujem, medzi tým sa dostavil pán Danta, takže mu teraz udelujem slovo. Nech sa páči. Prepačte, E, že meškám, ale viacerí sme mali e, problém na štrasburskom letisku, neboli tam k dispozícii auta. Pán komisár, pán predseda, dámy a páni, pokiaľ ide o túto správu, tá sa týka jedného z obmedzení, rozpočtových obmedzení spoločnej polanskej politiky a celkového riadenia rozpočtu. A myslím si, že prostredníctvom tejto správy, tak ako hovoril predrečník, Môžeme poukázať na problém ruského embarga a taktiež na dôsledky, e, ktoré môže táto mechanika privodiť. Už sme o tom hovorili aj na výbore pre polnohospodárstvo. Je normálne, že kríza, ktorá má diplomatický pôvod a ktorou trpia polnohospodári prostredníctvom otázky na trhu celý rok, sa opäť rieši, keď hovoríme o otázku pomoci Pán komisár, vy za to nemôžete. Vy ste tú situáciu nespôsobili. Avšak dôležité je, aby aj kolegium, aby aj európske inštitúcie boli solidárne. A my vás žiadame, pán komisár, aby ste vy boli e, tým, ktorý toto bude prezentovať. Ďakujem. A teraz pani S. E, De que haya un fondo para la... Ďakujem. Mal by sa e, vytvoriť takýto krízový fond, s tým súhlasíme, ale musí byť prepojené s presnými e, kritériami, kedy sa má aktivovať. Aktuálna e, spoločná podmorská politika vedie k neustálým krízam v tejto oblasti Zažívame tu naozaj veľmi e, hlbokú e, krízu v oblasti e, výroby. Bol tu problém s tlmočením do francúzštiny. Nefungovalo to. Teraz je to už v poriadku, takže prosím, môžete pokračovať. Mám začať od začiatku, alebo jednoducho pokračovať ďalej? Áno. E, takže potrebujeme naozaj takýto fond pre e, núdzové situácie, ale myslíme si, že je potrebné stanoviť jasné kritéria e, pre takéto krizové situácie. Aktuálna poľnohospodárska politika vedie k neustálým krízam v oblasti farmárstva E, regióny ako e, Galícia e, zažívajú naozaj veľkú krízu, pokiaľ ide o výrobcov mlieka, sú tam naozaj veľmi nízke ceny a platby prichádzajú farmárom s veľkým oneskorením, preto je potrebné konať okamžite treba, im, treba ich podporiť a zároveň pracovať na zmene politiky v oblasti mlieka to e, situácia, ktorá vyplýva z nesprávnych rozhodnutí EÚ, ako na, napríklad e, situácia s Ruskom, to e, by malo byť tiež pokryté z takéhoto fondu. Slovo má teraz pán Ferrand na jednu minútu. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, som, chcel by som tu privítať skupinu z Burgundska, čo je naozaj veľká polnospodárska vinárska oblasť, odkiaľ pochádzajú naozaj známe francúzske produkty. Pán komisár, situácia je vážna, máme naozaj samovražednú politiku, pokiaľ ide o otázky polnospodárstva. Pán Šulc a jeho priatelia z Európskej komisie e, e zaviedli sankcie proti Rusku, ale v tejto chvíli celý kontinent trpí týmito politickými rozhodnutiami a poľnohospodári sú obeťou dokonca dvakrát. Sú obeťou ruského embarga, ktoré len vo Francúzsku stálo miliardu eur. Európska únia sa rozhodla odobrať e, z, rozpočtu pre polnospodárstvo, aby financovala iné oblasti. Potrebujeme konkrétne odpovede, kde sa nachádza Európska únia. Potrebujeme odstrániť sankcie, aby francúzsky a európsky plnospodári mohli opäť dýchať. Ďakujem, pani Jeranc Arsia, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela pogratulovať, spravovať celý k jeho práci a chcela by som eh, tiež eh, pogratulovať eh, pánovi komisárovi za jeho návrh návrh eh, spojený s krizovou rezervou pre oblasť eh, spoločnej hospodárskej politiky. Toto znamená, že budeme mať k dispozícii prostriedky pre prípady eh, krízy na trhu. podrozočných 400 miliónov a Pôjde o e, teda vyrovnanie e, e, krizových situácií na trhu. Mnoho by sa dalo takýmto spôsobom vyriešiť. A v budúcnosti je potrebné sa snažiť konať tak, aby sme sa snažili vyhýbať aj situáciám, ktoré vzniknú v mimo eh, sektoru polnohospodárstva, napríklad ako kríza s Ruskom. Rezervy sa použili aj ako reakcia na, takú, na túto krízu pretože sa tak dostali do ťažkostí naši výrobcovia, eh, dostali sa do ťažkostí mm, nie vlastným pričinením, ale v dôsledku tejto eh, politickej krízy. Chcela by som sa spýtať komisie, na to, čo sa stane, keď e, e, dôjde k predlženiu tejto situácie aj po lete. E, pomoc musí zostať nedotknutelná. Je potrebná rýchla reakcia zo strany Európy, ak by naďalej pretrvávali problémy na poľnohospodárských trhoch ale musíme zabezpečiť efektívnejšie využívanie eh, našich prostriedkov. Slovo má pán Brennan. Ďakujem, eh, pán predseda. Eh, snažíme sa každoročne vyčíslovať túto krí, túto krízovú rezervu, aby sme ochránili príjmy poľnohospodárov v prípade kríz. Vnímame, mali by sme to vnímať ako takú bezpečnostnú sieť v prípade udalostí, ktoré sa nedávajú, nedávajú predvídať. Je to eh, spravodlivé eh, ustanovenie, zohľadňuje aj eh, to, že európsky rozpočet v časoch krízy nemôže ešte dodatočné prostriedky pre tento sektor vynakladať. Je to určite dobrá príležitosť zaoberať sa bližšie aj rizikovým manažmentom spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá by sa viac mala snažiť predvídať budúce problémy Eh, mali by sme eh, viac eh, využívať prostriedky, aby sme sa venovali takým problémom ako chorobám, prírodným katastrofám a ich dôsledkom a podobne. Treba naozaj múdro a opatrne narábať s finančnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Na 1,5 minúty pán Vojčechovský. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Veľkou európskou hodnotou je aj solidarita. Je to pravidlo jeden za všetkých, všetci za jedného a v mene tejto solidarity boli uvalené sankcie na obchod s Ruskom, pretože si to vyžaduje bezpečnosť Európy. Chceli sme sa postaviť ruskej expanzii a hrozbe ohrozeniu mieru v Európe. Avšak tá, ten princíp solidarity opačným smerom nefungoval, alebo fungoval veľmi slabo, pretože polnospodári znášajú e, dopady týchto sankcií, či už sú to fínsky, pobaltskí polnospodári, či v Polsku, ktorí nemohli predávať mlieko, či polsk Polsko, pardon, Nelka. V Polsku to bola naozaj dráma, pretože pôvodne sa do Ruska posielali naozaj milióny jablk a to teraz e, už nefunguje. Taktiež polnosári z Francúzska, Nemecka či ďalších krajín mali obrovské krát, straty. Tie straty môžeme rátať na miliardy eur a pomoc, ktorú polnosári dostali, to sa dá rátať sotva na stovky miliónov eur a tie ešte k tomu neboli spravodlivo rozdeľované. Je naozaj veľká škoda, že tie financie pre prípady krízy nie, e, tie financie neboli využité na týto účel. Takže otázka znie, na čo vôbec ten fond je, e, pokiaľ nebol využitý v takej situácii, ktorá nastala v súvislosti s ruským embargom. Ja by som chcel apelovať na to, aby sme s, týmto, s týmito financiami e, narábali rozumne a využívali ich, e, ich práve v takýchto situáciách. Áno, ďakujem, pán Jakovčič. Predsedávajúci, poštovani gospodine povjereniče i poštovani gospodine izvjestitelju, želim vrlo jasno reći odmah na početku Ďakujem pekne. Na začiatok e, chcem byť e, jasný. Silne podporujem e, vytvorenie takéhoto krízového fondu, pretože som hlboko presvedčený, že je potrebné mať takýto fond pre našich farmárov. Nie je to prepojené len s aktuálnou situáciou v Rusku, čo by malo viesť k tomu, aby sme vytvorili takýto fond, ale súvisí to celkovo s globálnou situáciou a potrebou chrániť našich farmárov. Ehm, naši farmári naozaj čelia veľkým výzvam. Ehm, myslím si, že tento návrh je dobrý, pretože vytvorenie takéhoto fondu ehm, poskytne našim farmárom dodatočnú istotu a pomôže nám preukázať v Európe solidaritu. To je veľmi dôležité, pretože to je e, jedna, jeden z najdôležitejších pilierov EÚ. Keď hovoríme o e, tom, že eh, Chorvátsko, eh, moja krajina, nebude súčasťou tohto programu, ale bude sa plne zúčastňovať od roku 2022. Eh, chcem povedať, že nechcem, aby sme sa nachádzali v takej situácii, ktorá bude mať negatívny vplyv na našich farmárov a takisto farmárov aj z Bulhurska a Rumunska, pretože tí sa majú začať zúčastňovať od budúceho roku, Chorvátsko až od roku 2022. Je dôležité zdôrazniť, aby e, aj títo farmári mali mo- možnosť e, čerpať e, prostriedky z tohto fondu, pretože oni tiež trpia v dôsledku ruských sankcií, ruského embarga. Napríklad pokiaľ ide o export mandarínok. A preto by som chcel apelovať na vás, aby ste naozaj zahrnuli farmárov zo všetkých krajín do fungovania tohto fondu. Ďakujem pekne. Teraz pán Flanagan. Ďakujem vám pekne. Podporujem túto myšlienku vytvorenia rezervy na pomoc farmárom, ale myslím si, že je trošku smutné, že Európska únia sa e, rozhodla stať e, za e, svetovým policajtom a prepája to s európskymi farmármi. Toto nemôže fungovať. Musíme urobiť niečo, čokoľvek. Zdá sa mi, že takto táto myšlienka vznikla ale ja myslím, že e, sú potrebné stovky miliónov v celej Európe. E, mali by sme na to na naozajstnú krízu. 80 e, spoločnej politiky rezerv. My už máme takúto rezervu v Írsku ja som e, presvedčený, že tento e, fond e, nám naozaj v realite nepomôže dostatočne. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, priame platby je naozaj veľmi dôležitý mechanizmus, ktorý vedie k efektívnemu trvalodržateľnému plnotvárstvu. Preto vítam návrh komisie, najmä pána komisára Hogana, aby sme naozaj nastavili lepšie podmienky pre polnohospodársky priestor. Musíme tu umožniť e, spôsob, aby sa priame, aby sa miera úpravy týkala iba e, priamých platieb e, pre kalendárny rok 2015. Členské štáty totiž to majú možnosť platby omeškať. Je dôležité, aby sme brali do aj tento limit. Chcem vás upozorniť na to, že aj keď samozrejme existujú rozdiely medzi právnymi platbami v jednotlivých členských štátoch, čo vytvára veľké, veľkú nerovnosť. 700 eur, ktorý dostane rumúnsky polnospodár, e, nie sú tých istých 700 eur, čo dostane polnospodár v inej krajine. Takže komisia sa musí ubezpečiť, že v budúcnosti bude existovať taký mechanizmus, ktorý e, bude brať do úvahy rozdiely medzi polnospodármi, brať do úvahy platby v každom regióne, berúc do úvahy jednotný európsky priestor. Komisia taktiež musí brať do úvahy potrebu zabezpečiť rovnováhu medzi výkonom polnospodárom a na druhej strane polnospodárských výrobkov, ktoré sú k dispozícii a ktoré nebudú drahé a ktoré budú k dispozícii pre všetkých občanov. Je tu taktiež ruské embargo, máme nedostatočne silný trh, ktorý nemôže príjmať celú produkciu EÚ a to poukazuje na to, že je potrebné naozaj spoločne nájsť e, dobré riešenia takýchto problematických situácií. Ďakujem. Pán Denano, minúta. Ďakujem za slovo. Drahí kolegovia, otázka miery úpravy e, priamých platieb na rok 1,39 na rok 2016 sa môže zdať e, rozumná vzhľadom na to, čo máme k dispozícii, avšak tu nejde o tú výšku miery úpravy, ale ide o e, rozpočtové otázky. Ja som už o tomto hovoril v stanovisku, ktorú som robil v rámci výboru Agri o rozpočte 2016 v roku 2016 v prípade krízy by sa používala, používali eh, financie z oddielu 2 na rozpočet z roku 2016, ako sa už viackrát hovorilo, krízy v oblasti polnospodárstva sa pravdepodobne môžu rásť, najmä pokiaľ ide o situáciu Ruska a Ukrajinu, eh, keďže nedošlo k rešpektovaniu dohod z Minsku my musíme naozaj zabezpečiť polnospodárom e, situáciu, ktorá musíme, musíme ich ušetriť situácie, ktorá vznikla e, kvôli situácie v Rusku. Musíme riešiť aj kvóty v oblasti mliekárenského priemyslu, e, ktoré majú taktiež obrovský dopad aj na Francúzsko a na iné e, európske krajiny. Ďakujem, pán Ashford, minúta. Uh, Vážený pán predseda, ja rozumiem, o čo tu ide v rámci tejto rezervy, ale táto skupina, naša skupina nie to nepodporovala na začiatku, ale napriek tomu si myslíme, že by sa dal nájsť rovnejší spôsob, ako by sa to dalo financovať. Nemám problém s tým, že sa zníži prach na príspevky, ale musím vyjadriť svoje obavy, pokiaľ ide o dopad na producentov, u nás doma. U nás doma naša štruktúra fariem má menej takých veľkých fariem ako v zvyšku Európskej únie, preto je to iné. To znamená, že jednotliví producenti, ktorí sú v dosť ťažkej situácii, budú znášať ešte väčšie bremeno nákladov ako priemerní polnohospodári. Takže toto je príspevok do fondu, ktorý vlastne odmietla naša krajina. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Ali. Ďakujem pekne, pán predseda. Implementácia týchto ustanovaní v rámci spoločnej politiky e, počíta s vytvorením takejto schémy a to je dôležitý proces. A podľa nariadení podpory v polnohospodárskom sektore e, kríza a jej dopad na situáciu viedlo k tomu, že sa vytvorí takáto rezerva a e, počíta sa tu zo sumou viac ako 400 miliónov eur. A my dúfame, že ten percentuálny náraz bude vychádzať z predpokladu, že sa to uplatní iba vtedy, ak budú priame platby v prípade tých farmárov, ktorí uh, získa viac ako stanovenú sumu. A v tomto kontexte si musíme uvedomiť, že by bolo dobre urobiť všetko preto, aby sa zjednodušili aplikačné prihlášky pre malých polnohospodárov. Bude to začlenené aj do návrhu rozpočtu a vzhľadom na správnu implementáciu podporujeme správu, aby sa to prispôsobilo eh, podľa kalendára roku 2015. Ďakujem pekne. Pani Torres. Ďakujem veľmi pekne. E, malí polnohospodári sú v stálej kríze a to už celé roky. Predsa viete, napríklad v Astúrii a majú problémy napríklad producenti, pokiaľ ide o produkciu mlieka. Predáva sa za veľmi nízke ceny a tieto opatrenia, ktoré tu máme, jednoducho nestačia. Nedá sa stále iba priškrťovať. Nechceme žiadne almužny a chceme mať trošku aspoň dopad na ceny. Chceme, aby títo ľudia mohli žiť v dôstojnosti, tak toto aj oni žiadajú. Tieto finančné prostriedky by mali pomôcť občanom, ale zároveň musíme v rámci politickej vôle vytvoriť taký model, ktorý jednoducho ochráni e, z takýchto polnohospodárov a nemôže to viesť iba v och- smerom k ochrane veľkých koncernov. Musíme sa zasadzovať o tých, ktorí jednoducho trpia pod zlými rozhodnutiami. Toto sme dlžní našim občanom. Ďakujem pekne, pani Šrajer. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže ja by som chcela poukázať na to, že návrh predkladateľa podporujem, pretože bojkot v Rusku stál veľa našich producentov poľnohospodárských výborkov. Napríklad vývoz z Holandska sa znížil až o 30 tohto roku a finančná pomoc bola veľmi dôležitá na to, aby sa to vyvážilo a je dosť ťažké pre poľnohospodárov, aby vôbec dokázali nejako prežiť. Ale treba si uvedomiť, že táto podpora išla predovšetkým do oblasti producentov mlieka, ovocia, a, ale postihlo to aj viaceré iné oblasti v rámci polnohospodárstva. To znamená, musíme zohľadiť všetky branže, pokiaľ ide o túto krízovú pomoc a musíme celkom jasne povedať, ako táto kríza by sa mohla možno pozitívne využiť napríklad v prospech malých podnikov polnohospodárskych. Chcela by som povedať, že všetky prostriedky z tejto rezervy mali byť využité pretože vieme, že nepoužité peniaze jednoducho idú e, do iných oblastí. My potrebujeme takúto podporu, možno by bolo dobre, aby sa to presunulo z júna na júl, aby potom aj národné orgány mohli preskúmať situáciu Vieme, že sezóna sa ešte neskončila, napríklad pokiaľ ide o rajčiny, tak tam by sa finančné prostriedky ešte dali využiť. A takisto je pre nás dôležité nasledovne. Chceme Európu s menej pravidlami, ale naši producenti zeleniny hovoria, že tieto pravidlá sú príliš komplikované aj v krízových časoch. A práve v rodinných podnikoch je to rozhodujúce. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je zjavné, že potrebujeme takýto nástroj na riešenie krízy, aby sme mohli využívať financie e, tak, aby to vyhovovalo polnohospodárom. Však treba do, do úvahy zobrať následovné. Je dôležité používať tieto peniaze e, tak, aby boli využité v takých časových lehotách, kedy to polnohospodári potrebujú. Na nešťastie nikto nemôže predvídať e, začiatok krizovej situácie, ako napríklad ruské embargo. Dôležité je, aby komisia, ja verím komisárovi Hoganovi, aby vedeli nastaviť jasné podmienky pre ľudí, ktorí budú čerpať tieto fondy. Nesmieme zabúdať na to, že ide o ľudí, ktorí prispievajú do tohto e, fondu rezerv. Ako hovorili predračníci, nesmieme e, taktiež ignorovať fakt, že je prakticky nemožné, aby e, pohospodári si konkurovali vzhľadom na tie sumy, ktoré dostávajú. Podľa mňa treba e, zastaviť priame platby e, pohospodárom. Pán Dorman. Ďakujem pekne. My vieme, že polnohospodárstvo je postihnuté vo viacerých krajinách. Musíme sa spojiť, aby sme zabezpečili podporu záujmu e, polnohospodárov. Rok 2016 bude takisto potenciálne náročný rok pre poľnohospodárstvo, pretože tu budeme mať ešte stále to ruské embargo a to bude viesť aj k zníženiu počtu pracovných príležitostí a bude si to vyžadovať pomoc polnohospodári platia vysokú cenu za túto krízu, ktorú tu máme. A je ešte neisté, ako dlho toto embargo bude trvať. Máme tu politický spor medzi Európskou úniou a Ruskom a polnospodári na tom doplácajú. Rusko bolo veľmi dôležitým trhom pre výrobky z Európskej únie a exporty napríklad hovecieho sú dôležité pre Dánsko a musíme nájsť alternatívny trh. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pán komisár. Nejde tu ani tak o to, aby sme vytvorili rezervu v krizových situáciách. Ide tu hlavne o to, aby jednoducho no, neviedla spoločná poľnohospodárska politika stále k opätovným krízam. Pokiaľ ide prerozdeľovanie prostriedkov z tejto oblasti do jednotlivých produkčných oblastí, sa stále hovorí, že sa prispôsobujeme na trh, ale predsa tu máme milióny malých poľnohospodárskych podnikov a tí vedia presne, čo to znamená. Už tu nie sú žiadne výrobné dotácie, viaceré podniky sa dostali do... Uh, teda skrachovali a o týchto dotácií sú ešte niektoré podniky absolútne závislé. Zároveň sú tu aj takí polnohospodári, ktoré dostanú 3-4 krát viac ako ostatní. Áno, môžeme to nazvať síce schopnosťou, ale tí najmenší polnohospodári v Portugalsku jednoducho ledva prežívajú a už ne dokážu zaplatiť ani vlastne fungovanie svojich fariem. Takže hovoríme tu aj o podpore finančnej, ktorá by mohla im pomôcť. Pani Ribeira, vážený pán predseda, pán komisár, situácia pre polnospodárov je veľmi ťažká a e, sprísnili sa pravidlá na to, aby sa vôbec mohol zabezpečiť odbyt ich výrobkov a komisia by sa mala sústrediť predovšetkým na malé a stredné podniky. Teraz sme si stanovili tú najvyššiu e, sme si stanovili tú látku na úroveň 2000 a takisto sa tu povedalo, že nepoužité finančné prostriedky by sa mali znovu dostať do všeobecného rozpočtu. Iní zasa hovoria, že by to malo ísť do iných oblastí. Takže ak tu máme určité prebytky v týchto oblastiach, tak by sme jednoducho sa mali vyhnúť tomu, aby tu sa robili nejaké ďalšie škrty, pokiaľ ide o priame platby. Hoci to máme vteda v teda nariadení o SPP, predsa len sú tu určité veci, ktoré sa dajú zmeniť. A európsky poľnospodári musia čeliť viacerým rizikám. Máme tu napríklad ruské embargo a to tu vlastne vznikla dosť taká ťažká kríza, ktorá ešte stále je citeľná, napríklad pokiaľ ide o zrušenie kvót mlieka práve v takých oblastiach, ktoré sa týkajú takých vzdialených regiónov. A toto ruské embargo je dobrým príkladom toho, aké politické rozhodnutia, ako politické rozhodnutia majú priamy dopad na polnohospodárov. A my si myslíme, že komisia by mala zvážiť tieto dopady a mala by pomôcť, nemala by posilňovať tieto dopady. A pokiaľ ide o tieto finančné prostriedky, tak tieto by napríklad mohli sa aj do oblasti produkcie mlieka, na to, aby sme pomohli práve tejto časti, pretože práve tie najvzdialenejšie regióny majú už problémy, napríklad pokiaľ ide o e, oblasť mliekárenského sektoru. musíme skutočne takýmto spôsobom podporovať ešte takúto disciplínu v tejto oblasti, pretože už tu máme dosť problémov. Ďakujem pekne, pán Franculíka. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni. Ja by som chcel vyjadriť pozitívny, pozitívnu podporu na to, aby sme si stanovili takúto prispôsobujúcu hranicu, pokiaľ ide o rozpočet pre rok 2016, pretože takto vytvoríme rezervu, ktorá umožní dodatočnú podporu pre poľnohospodársky sektor v prípade tých najväčších kríz, ktoré sa vlastne týkajú poľnohospodárskej výroby alebo distribúcie produktov. Tým, že sa uplatní vlastne každým rokom taká redukcia, zníženie, pokiaľ ide o priame platby v rámci tohto mechanizmu disciplíny finančnej, ja očakávam, že táto krízová rezerva síce nebude potrebná, ale predsa len mám za to, že ak sa takéto niečo udie, tak to bude dôležitý prvok pre poľnohospodársky sektor, z ktorého budeme mať prospech všetci. Rovnako podporujem celkom jednoznačne, že podmienky, respektíve podmienky ako také musia byť ustanovené pre tých, ktorí príjmajú túto pomoc. Ďakujem tieňovým spravodajcom a spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán Dalton. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som nepodporil zriadenie tejto krízovej rezervy ako súčasť reformy SPP. Myslím, že to je starý prístup, aký sme tu mali predtým. Sú tu ďalšie opatrenia, ktoré má komisia predtým, než sa vlastne tieto peniaze takýmto spôsobom budú regulovať. Viac peniazy nie je vždy dobrá odpoveď. Potrebujeme flexibilitu, potrebujeme voľnejšie SPP, aby farmári boli konkurencieschopnosti. To je reakcia na to, aby sme zabezpečili, na to, aby sa situácia zlepšila. Ale môj skutočný problém je, že sú tu neférové postupy tento prach 2000 eur e, bude viesť k tomu, že najviac z toho budú mať zisk krajiny, kde sú veľké farmy a tri štáty z toho nebudú mať nič. Toto nie je solidarita. Ak máme takúto krízovú rezervu, ak by sme takúto krízovú rezervu mali, tak by mali prispievať všetci polnospodári. Inak to bude jednoducho vyzerať, ako keby peniaze kradol jeden štát druhému. Takto to budú vnímať v Spojenom kráľovstve. Je to neproporcionálne a nebudú mať z toho prospech v našej krajine. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Köstinger, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Ja túto situáciu vnímam trochu inak, ako napríklad pán Dalton. Ja si myslím, že ruské embargo nebolo zapričinené polnohospodármi a máme úlohu teraz pred sebou, aby sme pomohli. A ja si myslím, že práve toto embargo poukazuje na to, aká je dôležitá krízová rezerva v polnohospodárskom rezerve naprieč celou Európou, napríklad pokiaľ je trh so zeleninou a ovocím, tak eh, sa pomohlo tomuto trhu. Pre Rakúsko to znamená napríklad, že sme mali dodatočné prostriedky vo výške 100 tisíc eur pre exportné opatrenia do tretich krajín, kde vlastne sa pomáha týmto trhom a takýmto spôsobom sa pomáha aj polnohospodárom. A ja si myslím, že sú to dôležité opatrenia v krízových časoch ale zároveň, a to by som chcela celkom jasne poukázať na to, že od nás sa očakáva, aby sme pracovali ešte viac, pretože komunikácia, napríklad pokiaľ ide o okamžité opatrenia, táto komunikácia musí byť zlepšená, potrebujeme zoštihlený, efektívny systém pomoci pomoc v krízových časoch nemôže viesť k nejakému e, začarovanému kruhu a k zvýšeniu byrokracie. Preto apelujem na komisiu, aby sme tu mali komplexnú evaluáciu týchto mimoriadných opatrení. Nemôžeme čakať na ďalšiu krízu, aby sme zlepšovali nástroje, respektíve vypravovali nejaké celoeurópske nástroje, vrátane nejakého primeraného rozpočtu. A za, na záver, rovnako ako to povedala pani kolegyňa Rebero, by som chcela poukázať na mliekárenský sektor. 31. marca sa skončila kvota pre mlieko a mali sme tu aj producentov mlieka v horských oblastiach a to je jednoducho teraz týchto producentov mlieka stavia do ťažkej situácie. V budúcom roku vlastne takýmto spôsobom prídu títo producenti mlieka ešte o ďalšie prostriedky. Preto apelujem na vás, vážený pán komisár, aby ste urobili všetko preto, aby tieto opatrenia a zisky, pokiaľ ide o, e, pokiaľ ide o toto opatrenie, aby to jednoducho viedlo k tomu, aby sa situácia zlepšila. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo ďalší rečník, pán de Castro. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, to, o čom budeme zajtra eh, hlasovať, je spojené s finančnou disciplínou. Je to eh, výpočet Európskej eh, komisie spojený s teda vytvorením tejto rezervy. Naša skupina bude hlasovať za tento návrh predsedu Sekerského. Už sme ho prijali na výbore pre poľnohospodárstvo v zjednodušenom postupe. Avšak táto diskusia nám poskytuje príležitosť zdôrazniť, že mechanizmus finančnej disciplíny vyplýva zo znižovania e, rozpočtu pre poľnohospodárstvo na roky 2014-2020, z čoho vyplýva, že tam nie je už marža v rozpočte pre poľnohospodárstvo. Ale je čoraz viac e, e, kríz, ako napríklad tá spojená s ruským embargom. V dôsledku toho sú ceny čoraz volatilnejšie. A sú to samotní e, e, farmári, ktorí musia platiť za tieto e, krízy, keďže sa zmenšuje význam prvého piliera. Je preto potrebné rozmýšľať nad nástrojmi na riadenie kríz. Mali by byť posilnené, silnejšie tak, aby umožnili farmárom na globálnom trhu konkurovať bez strachu. Finančná disciplína mm, by sa nemala e, uplatňovať iba na e, teda mm, farmárov. Mali by sme naozaj veľmi chrániť aj malých poľnohospodárov e, táto, mm, táto, tento prach sa znížil na 2000 eur. My si myslíme, že by bol potrebný ešte spravodlivejší prístup Ďakujem pekne. Mulțumim, domnul uh, Marias, un minut. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Marias. Vážený pán predseda, pán Draghi vyčlenil 1,1 miliardy na to, aby uh, podporil finančné trhy. A teraz tu hovoríme o rezerve, ktorá je na úrovni niečo viac ako 400 miliónov. To sú, to sú v podstate iba malé sumy v porovnaní s tým, čo sa dalo do finančných trhov. A polnospodári prišli už o veľké peniaze a táto kríza vlastne zapričinila to, že polnospodári nemohli správnym spôsobom e, pracovať. A potom sme tu mali takisto trojku, e, tu takisto boli ďalšie škrty, ktoré ona uvalila. Takže zhruba 9,5% zníženie príjmov a zvýšenie zdaňovania, napríklad pokiaľ ide o Grécko. A práve preto toto prerozdeľovanie a pokiaľ ide o tie škrty, tak to jednoducho by sa nemalo týkať Grécka. Ak nebudeme vyňatí z toho, tak to bude jednoducho viesť iba k ďalšiemu, k ďalšej nevyrovnanosti. Pani Petír, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dobré plánovanie rozpočtu je jedna z najťažších úloh, pokiaľ ide o biznis každej organizácie. Napríklad plánovanie rozpočtu bude reflektovať alebo bude mať priamy dopad aj pokiaľ ide o kvalitu života európskych občanov a plánovanie rozpočtu pre polnospodársky sektor v rámci roku 2016 v rámci tohto finančného viacročného rámcu jeden z najkomplexnejších mechanizmov v Európskej únii, kde máme spoločnú polnospodárskú politiku a to si napríklad vyžaduje to, aby sme naplánovali adekvátne rezervy v prípade vážnych kríz v našom polnospodárskom sektore. Suma tejto rezervy, ktorá má byť začlenená v rámci návrhu komisie pre obdobie pre roku 2016, je to 441,6 milióna eur. A to bude kompenzované e, z priamých platie pre polnospodárov e, na úrovni viac ako 2000 eur. To znamená, predchádzajúce predpisy napríklad sa nebudú týkať Chorvátska, Bulharska a Rumunska. Európska, európske polnohospodárstvo zaznamenalo veľké straty E, ako dopad priamých pol, politických rozhodnutí. Máme tu ruské embargo a to nezapričinili polnohospodári, takže ja si myslím, že tie kompenzácie pre polnohospodárov by nemali byť platené z rozpočtu pre polnohospodárstvo. Tieto straty by mali byť kompenzované z iných zdrojov, zatiaľ čo tá rezerva, o ktorej tu hovoríme, by mala byť vyčlenená pre krízové obdobie, tak ako to bolo pôvodne plánované a táto kríza vlastne Eh, by mala byť venovaná práve pre poľnohospodársky sektor. Takže ja apelujem na komisiu, aby boli zabezpečené tie kompenzácie pre producentov mlieka, mandariniek a jablk. Prerušený rečník, teraz zostane slovo pán Šáni. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ako vlastne moji spolupartajníci povedali, ja sa pripojím k tomu, že kríza v poľnospodárstve si vyžaduje takúto rezervu a dobre to navrhla komisia. Ja si myslím, že to nie je tak e, dobre vyargumentované, ako to malo byť, ale pokiaľ ide o Maďarsko, tak tam máme prax takú, že sú tu určité rozpory, rozporné signály, napríklad pokiaľ ide o priame platby pri jednotlivých, pri jednotlivých odškodňovacích fondoch, tak tu peniaze dostáva iba priatelia politikov. To sa dosť ťažko chápe, ale jednoducho korupčná vláda môže vždy urobiť tak, aby to prebiehalo takto. A pokiaľ ide o úrad pre poľnohospodárstvo v Maďarsku je zodpovedný, tak tam napríklad v nedávnom období boli zatknutí dvaja ľudia zodpovední a 100% by sa možno dalo povedať, že pokiaľ ide o Maďarsko, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, tak tu pôda platí iba oligarchom, pretože vláda podporuje kradnutie pôdy takýmto spôsobom. Opozície na to stále poukazuje, ale v každom prípade vítam rozhodnutie komisie v tom zmysle, aby sa to zverejnilo, v tom zmysle, keď niekto chce získať peniaze. Ďakujem, pán predseda, aby sme podporili poľnohospodárstvo v eh, sektore eh, v, v oblasti krízy. To je veľmi dôležité a je na to potrebné vytvoriť eh, takúto rezervu. Je našou politickou eh, povinnosťou vytvoriť na to eh, efektívne nástroje. Žiaľ, kryci sa množia v oblasti farmárstva. Momentálne tu máme ruské embargo napríklad. Ďalej efekty globalizácie, medzinárodné krízy, zmena klímy, Treba e, sa teda e, e, zaoberať vytvorením tohto, tohto, tohto krízového fondu, ktorý navrhuje Európska komisia. Je potrebné, aby sa tie prostriedky poskytli v forme priamých platieb tým, ktorí to potrebujú ja si želám, aby e, komisia a e, komisár e, Vogan hľadali aj nielen krátkodobé, ale aj strednodobé riešenia v tejto sfére. Thank you, Chairman. Well... Pán Aniu, ďakujem. Jedna vec, v ktorej sa zhodneme, je, že tu nie je dostatok jasnosti v tejto oblasti a Vidím, že pán Hogan sa otočil, o to ma teší. Ďakujem vám za to e, britskí e, farmári e, dostávajú menej, pretože euro je veľmi slabé momentálne. Prečo je tomu tak? Nie je to určite niečo, čo nemá dôvody. Je to dôsledok konania komisie. Tento fond by sa preto mohol e, vynúť, e, e, uplatňovať aj v prípade takýchto udalostí. Mohli by sa tým kompenzovať aj zmeny v možnostiach exportov farmárov skutočne e, to, čo sa tu teraz deje, nie je argumentom pre nás, aby sme vstúpili do eura. Keby sme boli vstúpili, e, britskí farmári by boli ešte e, viac ochudobnení. Členské štáty zabúdajú, že Veľká Británia je čistým prispievateľom do spoločnej poľnohospodárskej politiky a my nechceme týmto financovať e, politické projekty, ktoré zlyhávajú. E, rád by som ešte pokračoval, ale musím ísť, ako viete, na e, dôležité stretnutie zaobrať sa témou poľnohospodárstva. Ďakujem. Teraz bude postup, postup aj začínať. Viacero kolegov sa hlási o slovo. Najprv pán Grozo na minútu, nech sa páči. Milé kolegyne, kolegovia, chcel by som povedať, že by sme teraz nemali e, situáciu v poľnohospodárstve spájať teraz e, s Ruskom. Nie je to vina Ruska Kto e, má teraz e, e, hodiť kamenem ako prvý? Vytvorenie tejto rezervy samozrejme je vítané, ale práve v prípade Grécka by som chcel poukázať na následovné odkladnúc od hospodár, ktorú nevytvorili grécky farmári ani grécké obyvateľstvo vo všeobecnosti. Boli to politici, inštitúcii, ktorí nemajú pochopenie, neukazujú pochopenie voči e, nášmu poľnohospodárstvu. Vôbec e, im nejde o to, aby sa naše farmárstvo e, ďalej rozvíjalo. Chcú, aby nechcú ani rozvíjať obnoviteľné zdroje energie. Jednoducho chcú len vytvoriť, z Grécka ten veľký hotel. Slovo má a teraz pán Šoltes na jednu minútu. Hvala za besedo. Torej, sám podpieram to Ďakujem pekne. Podporujem vytvorenie tohto e, fondu. A v tomto prípade, ak niečo chceme dať, musíme to od niekiaľ vziať. A z tohto dôvodu potrebujeme mať e, e, vhodný dohľad nad tým, ako sa budú tieto prostriedky vynakladať Ehm, má ísť o prostriedky, ktoré majú pomáhať ehm, v prípade ehm, vzniku určitých kríz a na to sú potrebné jasné kritéria, ktoré bude komisia pri alkovaní týchto prostriedkov uplatňovať. To musí byť veľmi jasné a spojené s potrebným dohľadom. Nemali by sme dospieť k situácii, že, sa, že budeme potom musieť diskutovať o nesprávne vynaložených prostriedkoch. Takže tento dohľad a jasné pravidla sú dôležité. Teraz má slovo pán Etheridge na jednu minútu. Ďakujem. Skutočnosťou je, že eh, eh, krízy eh, existujú, aj keď teda potrebujeme takéto krízové fondy, mali by sa riadiť na lokálnej úrovni. Tam totiž to dochádza aj ku krízam. Takže malo by ísť o úroveň členských štátov a lokálnu úroveň. Náš irský kolega mal pravdu, e, ktorý sa vyjadril pred chvíľou. Členské štáty majú riešenia. Od arktickej e, e, tundry až po Sicíliu nemáme jednoducho rovnakú situáciu v celej EÚ Takže snažme sa veci posúvať naspäť e, k tej lokálnej úrovni. E, to je to, čo nám ide. Ďakujem, slovo má pani Morvaj na jednu minútu. Siepen, kedves mezőgazdasági biztos úr. E, vážený pán komisár pre poľnohospodárstvo, chcem sa na vás obrátiť v jednej konkrétnej otázke Ide o tú známú maďarskú e, pustu. E, cez víkend e, som sa dozvedela naozaj veci, ktoré som mnou zatriasli. Cestujete tam celé kilometre cez pustu teraz, ale nevidíte ani jedno zviera. Pritom to boli veľmi známe pastviny. Prečo? Preto, že tam bol chov zvierat e, pozastavený, pretože poľnohospodári sa museli e, vzdať tejto činnosti, pretože v dôsledku korupcie prišli o tieto pastviny. E, zvieratá v dôsledku toho ochoreli, farmári tam krachujú. Keď sa tam pôjdete pozrieť, uvidíte, že Eh, profitujú z toho ľudia, ktorí vôbec eh, nevedia nič že poľnohospodárstvo jednoducho eh, chcú iba dostať peniaze EÚ, ktoré sú pre sektor poľnohospodárstva k dispozícii. Pán Hogan, ďakujem pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili v tejto diskusii. Ďakujem pánu Sekierskému, spravodajcovi za túto správu. je e, naozaj potrebné e, preukázať e, solidaritu s komunitou farmárov v časoch krízy. Som rád, že ste to spomenuli no, v súvislosti s vytvorením tejto rezervy, ktorá je smerovaná pre farmárov, ktorí by pociťovali dôsledky nejakej krízy. Mnoho e, poslancov spomenulo e, ruské embargo. Chcem vám pripomenúť, že e, komisia v oktobri urobila návrh v tejto súvislosti. Nová komisia tiež potrebné zdroje ponúkla farmárom z iných zdrojov urobila takýto návrh. To bude stať 350 miliónov eh, eur a teda nebude sa siahať eh, na krízovú rezervu. Eh, členovia ako pán Dantan poznajú tieto návrhy veľmi dobre, ale niektorí možno zabudli na tieto rozhodnutia, konkrétne to rozhodnutie z novembra, a ja chcem e, e, poďakovať e, aj pani komisárke pre rozpočet pani Georgievovej za to, že umožnila takýto pozitívny výsledok diskusí na túto tému svojho času. Treba naozaj uznať, že v mnohých krajinách je situácia veľmi komplikovaná pre chovateľov ošípaných Treba sa naozaj e, zaoberať e, stabilizáciou tejto e, otázky, treba aj podporiť, vytvoriť podporné opatrenia pre tento sektor. Teraz hľadáme nové odbytištia pre tovar, ktorý bol pôvodne smerovaný do Ruska. A potom to, čo sa týka e, finančnej e, disciplíny, e, mali farmári sú vyňatí z uplatňovania tohto 2000-eurového práhu. Pán Ashworth povedal predtým, že veľa farmárov v dôsledku štruktúry svojich fariem nebude musieť platiť. Tento príspevok to odráža realitu ale e, je to, e, súvisí to s tým, že e, tí, ktorí podniky sú strednej a veľkej veľkosti, sú v lepšej pozícii platiť tento príspevok než tí malí. A keď hľadáte nich 25 miliard eur, to sú teda prostriedky, ktoré idú do Veľkej Británie, to E, je veľmi ťažké, keď musíte e, vlastne e, bojovať s vládou Veľkej Británie, ktorá je veľmi štedrá pri podpore svojich farmárov. Pán predseda, na záver by som chcel povedať, že som rád, že ste privítali môj návrh a verím v pozitívny výsledok hlasovania zajtra. Tisej Jakubentu. Ďakujem pekne a dám teraz slovo pánovi spravodajcovi, pani Siekierskému. Szanowni pánstvo, pani komisár. Vážené dámy, veľmi páni, vážený pán komisár. Bola to na, naozaj dôležitá diskusia, hovorili sme o technických záležitostiach, chcem sa vám za to poďakovať. Zrýchlený postup prijatia dokumentu svedčí o zhode medzi radou, komisiou a parlamentom. Čo je dôležité v takýchto komplikovaných situáciách? Hovorili sme tu o solidarite, pretože sa na to skladajú takmer všetci, okrem tých naozaj najmenších, a čerpajú z tej pomoci tí polnospodári, ktorí sú dotknutí krízovou situáciou. A tá situácia je naozaj veľmi e, zásadná, vážna. Hospodárstvo je špecifické tým, že závisí od klimatických podmienok a ďalších prvkov a v tejto chvíli tá závislosť sa ešte týka aj medzinárodnej situácii a preto je potrebné mať k dispozícii nástroje, ktoré nevždy nutne musí voľný trh generovať. Voľný trh podpo- potrebuje podporu v situáciách v takých špecifických sektoroch, akým je polnohospodárstvo. Veľkou slabosťou SPP je obmedzenie e, spôsobov intervencie na polnospodárských trhoch. V tom obmedzení sme zašli totiž to priďaleko a preto je dôležité, aby sme e, riešili situáciu na trhu, pretože v tejto chvíli máme menej prostriedkov na otázky týkajúce sa polnohospodárstva. SPP samozrejme nevedie k ukryte. SPP podporuje plnospodárstvo a podporuje taktiež aj e, spotrebiteľov, pretože keď podporujeme plnospodárstvo, tak sú lacnejšie aj produkty a spotrebitelia teda platia za produkty menej. Preto sa chcem ešte raz poďakovať všetkým za spoluprácu a aj komisii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, týmto končíme rozprávu a hlasovať budeme zajtra. A ďalší bod je správa pani